Good afternoon. Dobre popoludne prajem všetkým. Začneme s hlasovaním. Ako vidíte, kolegovia, hlasovací zoznam je veľmi dlhý. A preto začneme bodom 7. Regres v právach žien a rodovej rovnosti v EÚ. Pripravte si prosím hlasovacie kartičky. Áno, je to takto v poriadku. A pán López. Máme tu ešte ústne predkladanú otázku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Ďalej. Uznesenie. Regres v právach žien a rovodovej rovnosti v EÚ. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 97. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je prijatý. Kompromis 98. Kto je za? Kto je Pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh. Prepačte, ospravedlňuje sa predsedajúca. 98 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Pozmenujúci návrh 99, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. A teraz kompromis 8, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 108, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 109 za proti zdržiavajú sa hlasovania prijatý. Pozmeňujúci návrh 110. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 125 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. 127, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. 128, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. 178, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, to si musíme overiť elektronicky. 178. Nech sa páči, hlasujte. A teraz skončím hlasovanie. Ešte nie? Nefunguje vám to? Nefunguje to. teraz by to malo byť v poriadku. Je to prijaté. Pozmenujúci návrh 179. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prosím, overíme si 179 elektronicky. Hlasujte, prosím. Teraz hlasovanie končí. Zamietnuté. 129 za, proti. To sa zdržiava hlasovania. Prijatá. 130 za, proti. To sa zdržiava hlasovania. Prijatá. Pozmenujúci návrh 131. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci nie, ale kompromis. 11. Za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Kompromis je prijatý. Pozmenujúci návrh 139. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 140. Za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 100. Za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 148 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Pro... Ešte raz za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Asi to musíme túto druhú časť 148 overiť elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 12 za, Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 149. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 149. Overujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijatý. Návrh 153. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 13. Za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 160. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Chcete to overiť? 160. Hlasujte prosím. Elektronicky. 160. Končím hlasovanie. Prijatý. 162 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 14. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 14. Kto je za? Pr Končím hlasovanie elektronické. Je to prijaté. Návrh 168 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 169, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 170, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 171, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 172, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 173, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 174, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 175, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 176, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 177, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kom- návrh 186. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci návrh nie, 186 ideme overiť. Hlasujte elektronicky, prosím. A teraz Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmenujúci návrh 87. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 188. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 189. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 22. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 28. Kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa? Prijatý. Návrh 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý, myslím. Chcete overiť? Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Prijatý. 124 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, 24 je zamietnutý, 25 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Pozmeniecie návrh 27 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Je 31. 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 32. Teraz návrh 33. Kto je za? Chcete overiť 32? E, je prijatá. Chcete overiť? 32. Nech sa páči, hlasujte k pozmeňujúcemu návrhu 32. 32. Teraz hlasujeme k 32. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 34 za. Proti. Zdržiavajú sa? Prijatý. 35 za. Proti. Zdržiavajú sa? Prijatý. Kompromis 2 za. Proti. Zdržiavajú sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 41 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 3. Chcete overiť predchádzajúci? Nie? 43? Chcete 43 overiť? Alebo nie? Hlasujte prosím elektronicky. 43. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 3. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 54 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 55 za. Proti. Zdržiavajú sa? Prijatý. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 61 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. Návrh 62 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. Návrh 64 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. Návrh 63 v prvej časti kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prvá časť prijatá. Kto je za druhú časť? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Návrh 65. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 66. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 67 8 a 9. Za tieto 3, kto je za, kto je proti ním, kto sa zdržiava hlasovania, sú zamietnuté. 70, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 71 a 72 spolu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, sú prijaté. Návrh 73, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, sú, je prijatý. 74 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. 83 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. Návrh 84 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. Kompromis 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Prechádzame na návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 9. Za. Proti. Zdržiavajú sa hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 8 a 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Sú prijaté. A návrh 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. A teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia v takto pozmenenom znení. Hlasujte elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. Blahoželám pán spravodajca López, veľmi pekne vám ďakujeme aj od Ústna otázka, ústne predložená otázka aj uznesenie sú prijaté. Ďakujeme. Okay. Uh, mm, point, point eight on the... Bol to 8 na programe. Gender mainstreaming v Európskom parlamente. Schválenie návrhu správy. Spravodajkyňou je Angelika Mlinar. Pozmeňovací návrh 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. 56 za, proti, zdržali sa, prijatý. si na 57 za, proti, zdržali sa, prijatý. 58 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 59 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 65 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 66 za, proti, zdržali sa, prija- zamietnutý. Pozmeňovací 67 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 69 za, proti, zdržali sa, prijatý 70 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 71 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 72 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 73 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 74 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 75 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 76 s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 77, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmievací návrh 80 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 82 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 83 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 85 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 86, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 90 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 91 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný 8. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 96 a 97 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 98 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 99 za proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 100 a 101 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 102 a 103 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 104 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 106, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Chcete si to preveriť? Preverujeme kompromisný návrh 9, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Je to schválené, ospravedlňujem sa. Pozmeňovací návrh 110 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 116 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 117 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 119 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 120 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 124 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 129 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 130 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 132 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 133 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 133. Rečník bez mikrofónu. 124, to sme hlasovali, je to schválené. A teraz 133 za. A ospravedlňujem sa, teraz 134 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 135 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. Kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací 141 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 142 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 144 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací 145, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 146 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 147 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 148 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací 149 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 150 za, Ospravedlňuje sa pani predsednička, nebudeme hlasovať o tomto. 154 za, proti, zžali sa, prijatý. 155 za, proti, zžali sa, prijatý. 156 za, proti, zžali sa, prijatý. 157 za, proti, zžali sa, prijatý. 158 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací 159 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 8. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 9. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 10. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 12. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 1. Za. Kompromis 1. Za. Proti Zdržali sa? Myslím si, že je to zamietnuté. Overíme si to. Kompromis 1. Hlasovanie je otvorené. A teraz je hlasovanie ukončené. Áno, je to prijaté s rozdielom jedného hlasu. Pozmeňovací návrh 17 za, proti, zdržali sa Prijaté. Pozmeňovací návrh 18 s ústnym pozmeňovacím za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací, eh, kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 3 za, proti, Zdali sa prijatí. Kom, asi návrh 26 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmievací návrh 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 30. Ospravedlňuje sa predsednička 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 32 a 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 34 a 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí Pozmeňovací návrh 35 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 37 a 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 40 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 41 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 42 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 43 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 44 za, proti, zdržali sa. E, to si overíme. 44. Hlasovanie otvorené. Teraz je hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Pozmeňovací na 45 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací 46 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací na 48 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací na 49 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 50 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 51 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 52 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 4 s ústnym za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz návrh správy, ako bol pozmenený, eh, hlasovanie je otvorené. A teraz je hlasovanie ukončené. Hlas správa bola prijatá. Blahoželám pani spravodajkyni Angelike Mlinár a tiež obom tieňovým spravodajkyniam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 bod 9 na našom programu. Je to program pre spravodlivosť a schválenie stanoviska spravodajkyňa Angelika Mlinár. Pozmeniec návrh 42 za, proti, zdržali sa, schválená, 43 za, proti, zdržali sa, prijatí, e, kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 46 e, za, proti, zdržali sa prijatý. 9 za, proti, zdržali sa prijatý. 50 za, proti, zdržali sa prijatý. 51 za, proti, zdržali sa prijatý. 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 52 za, proti, zdržali sa prijatí, e, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 11, kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 57 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 58 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Želáte si overiť elektronický kompromis 12? Áno, overíme si elektronický kompromis 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmeňte návrh 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 61 za, proti, zdržali sa prijatí, 62 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 16 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmenujúci návrh 19 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmenujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 26 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 29 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 33 za, proti, zdržali sa prijatí. 34 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 41 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa prijatý a tak hlasujeme o takto pozmenenom návrhu. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Blahoželám Angelíke Mlinár. A takisto je deňovým spravodajcom a všetkým, ktorí spolupracovali na tomto vynikajúcom výsledku. Ďakujem. A teraz ideme k bodu 10 nášho programu. Je to, je to nástroj susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce, e, schválenie stanoviska. E, spravodajkyňa pani Eleonora Forensa začíname hlasovať 23 za, proti, zdržali sa prijatý pozmenici návrh 124 a 125 za, proti, zdržali sa prijatý 24 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Po... Nie? Áno? Pozmenujúci návrh 27 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý prijatý. Pozmeňujúce návrhy 31 a 133 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 134 a 135 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 32 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý Pozme, e, e, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Želáte si overiť sedmičku elektronicky? Áno, dobre, takže budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 39 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 152 za, proti, zdržali sa prijatí, 40 za, proti, zdržali sa prijatí, 153 za, proti, zdržali sa prijatí, 41 za, proti, zdržali sa za schválený, e, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí, Pozmenujúci návrh 161. časť za, proti, zdržali sa prijatý, druhá časť za, proti, zdržali sa prijat, zamieta sa. Želáte si druhú časť 160 e, overiť elektronicky? Výborne. Otváram hlasovanie. 162. časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schva- zamietnutý návrh. Pozmeňujúci návrh 162 a 163, prvá časť. Pardon, ospravedlne sa 162 a 163, druhá časť, za proti, zdržali sa schválená. Pozmeňujúci návrh 44 za, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 45 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 164 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Pozmeňujúci návrh 46 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 166 za, proti, zdržali sa. Schválený. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmenujúci návrh 168 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmenujúci návrh 47 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmenujúci návrh 169 za, proti, zdržali sa. Schválený pozmeniť návrh 48 za, proti, stržali sa, zamieta sa. si návrh 170 za, proti, stržali sa. Prijatý kompromis 11 za, proti, stržali sa. Prijatý si návrh 50 za, proti, stržali sa. Zamietnutý Pozmeňujúci návrh 173 e, za, proti, zdržali sa, schválený. 51 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 174 za, proti, zdržali sa, schválený. 52 za, proti, zdržali sa, prijatý. 53 za, proti, zdržali sa, prijatý, 175 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromisný návrh 12 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 178 za, proti, zdržali sa, prijatý, 180 za, proti, zdržali sa, prijatý, prijatý 55 za, proti, zdržali sa, prijatý 170, 181, 181, áno, za, proti, zdržali sa, prijatý 56 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 57 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 58 za, proti, zdržali sa, zamieta sa kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválený, pozmenece návrhy 184 a 185 za, proti, zdržali sa, prijaté, 186, 185 za, hovorí pani predsednička, nie, ospravedlenie sa pani predsednička, 186 za, proti, zdržali sa schválený 14, kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatý 189 za, proti, zdržali sa prijatý 62 za, pro, pozmeňujúci návrh 62 za, Pozmenujúci návrh 62 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 63 za, proti, zdržali sa prijatý. 191 za, proti, zdržali sa prijatý. 64 za, proti, zdržali sa prijatý. 65 a 192 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 66 za, proti, zdržali sa prijatý, 67 za, proti, zdržali sa prijatý. 193 za, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatý, pozmenujúci návrh 69 za, proti, zdržali sa schválený, 194 za, 195 pardon, za, proti, zdržali sa schválený pozmenici návrh 196 za, proti zdržali sa prijatý pozmenujúci návrh 197 za, proti zdržali sa prijatý 198 za, proti zdržali sa prijatý 199 za, proti zdržali sa, prijatý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 72 za, proti, zdržali sa, prijatý. 72, 73 za, proti, zdržali sa, prijatý. 74 za, proti, zdržali sa, prijatý prijatý. Želáte si overiť elektronicky 74. Otváram hlasovanie na 74. E, Končím hlasovanie. Schváľuje sa 75 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 202 za, proti, zdržali sa prijatý. 76 za, proti, zdržali sa schválený, 203 za, proti, zdržali sa prijatí, 77 za, proti, zdržali sa prijatí, 78 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz budem, overíme si 78, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. E, kompromis 16 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 80 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 81 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 82 za, proti, zdržali sa prijatý, 83 za, proti, zdržali sa prijatý, 84 za, proti, zdržali sa prijatý, 85 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatý, pozmeňujúci návrh 208 za, proti, zdržali sa prijatý, Pozmeňujúci návrh 87 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúce návrhy 209 a 210 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 89 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí Pozmeňujúci návrh 214, 15 a 216 za, proti, zdržali sa schválené. 217 a 218 za, proti, zdržali sa prijaté. 219 a 220 za, proti, zdržali sa prijatí. 221 za, proti, zdržali sa prijatí prijatý. E, 28. kompromis za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeniaci návrh 226 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeniaci návrh 229 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 231 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 233 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 237 za, proti, zdržali sa, prijatý. 239 za, proti, zdržali sa, prijatý. 240 za, proti, zdržali sa prijatí 242 za, proti, zdržali sa prijatí 250 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňci návrh 245 za, proti, zdržali sa prijatí 246 za, proti, zdržali sa prijatí, 248 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmenujúci návrh 248 za, proti, zdržali sa prijatí, 252 za, proti, zdržali sa prijatí, 256 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 257 za, proti, zdržali sa prijatí, prijatý 258 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatý, 263 za, proti, zdržali sa prijatý, 264 za, proti, zdržali sa prijatý, 265 za, proti, zdržali sa prijatý, Prijaté 266 za, proti, zdržali sa prijatí, 267 za, proti, zdržali sa prijatí. E, teraz kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 93 a 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 95 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 20, e, kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. E, kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijatý prijatý. Pozmenici návrh 7 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmenici návrh 8 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmenici návrh 107 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 113 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 15 za, proti, Zdržali sa prijatí. Overíme si elektronicky. Dobre. Číslo 15 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pre, o, ospravedlňujem sa, nevidela som to, hovorí pani predsednička. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeniaci návrh 27 za, proti, zdržali sa prijatí. E, kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí. Chcete si 25-ku kompromis overiť? Áno, dobre, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmienujúci návrh 19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmienujúci návrh 119 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 21, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 122 za, proti, zdržali sa, prijatý. pozmeňujúci návrh 22 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 123 za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz hlasujeme o takto pozmenenom stanovisku. Otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté stanovisko. Gratulujem pani Eleonore Forence, ako aj všetkým tieňovým správodajcom, asistentom, e, pomocníkom, sekretariátu všetkým. Yeah, yeah, yeah. It's okay. It's okay. <laughs> Yeah. Just one minute. now is uh, uh, no 10 11 yeah. this year yeah, this is on mm-hmm. point 11 on the agenda Euro Bod 11 na bode programu Európsky semester eh, pre koordináciu ekonomickej politiky ročná, ročný prehľad rastu. Pani pán spravodajca Ernest e, Urtasun, Začneme hlasovať. Pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh pozmeňovací 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 8 v dvoch častiach. Prvá za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Ústny pozmeňovací 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Chcete to overiť, takže kompromis 1. Overujeme kompromis 1. Elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijatý. Ústny pozmeňovací 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ústny pozmeňovací 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 11 za, troch šesť, troch šestiach za, prvá, druhá, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Ústny pozmeňovací 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ústny pozmeňovací 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 13 za, pardon, v dvoch častiach. Prvá za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Po, ústny pozmeňovací 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací ústny 2 za, proti, prijatý. Pozmeňovací 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 5, dve časti, 4 časti. Prvá za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Tretia časť za, proti, zdržali sa Prijatý. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa Prijatý. Blahoželám spravodajcovi pánovi Ortasonu a tiež tieňovým spravodajcom a všetkým, ktorí pomáhali pri príprave tohto dokumentu. This is, yeah? mm-hmm. This, yeah? Mm-hmm. Now we are going to... Teraz prejdeme k bodu 12 na našom programe Implementácia Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ návrh uznesenia. spravodajkňovej je Anglika Mlinar. Pozmeňovací návrh 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 19 za, proti, zdržali sa, prijatý Pozmeňovací 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 21 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 23. 23 za, proti, zdržali sa, prijatý. 24 za, Mhm. Takže 24, pozmeňujem na 24 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Chcete si to overiť? Nech sa páči. Preverujeme druhú časť Otváram hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. A teraz je hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 25 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 26 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 27 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 28 s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 29 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 30 s ústnym pozmeňovacím za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďakujem. Nie, nemáme záverečné hlasovanie. To je stanovisko k pozmeňovacím návrhom, takže nemáme záverečné hlasovanie. Ďakujeme pani spravodajkyni Angelika Mlinar. Podľa, podľa pravidiel je to všetko v poriadku. last... Prechádzame na posledné hlasovanie dnešného dňa. Bod 13. Výzvy politické proti rakovinám žien a súvisiacím komorbiditám. Takže prijatie ústne predloženého pozmeňujúceho návrhu spravodajkyňa pani Daniela Ajuto. Budeme hlasovať najprv o o ústne predloženej otázke. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Tá je prijatá. A teraz samotné, samotný návrh uznesenia. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 37, kto je za? Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. Návrh 38, kto je za? Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutý. Kompromis Chce, chcete overiť 38, nech sa páči, hlasujte elektronicky. Elektronické hlasovanie končí. Zamietnutý tento návrh. Teraz kompromis 4. Pani Záborská a pani Petier za EPP požiadali, aby sa hlasovalo menovite o kompromise 4 a kompromise 6. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Menovite. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Kompromis 6. Hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasujte, nech sa páči, ku kompromisu 6. A teraz končím hlasovanie. Zamietnutý. Budeme teraz hlasovať o návrhu 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 43 overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. A 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 48. Kto je, v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Prijatý. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Druhá časť je tiež prijatá. 49. Za. Proti. Zdržiavajú sa. 49. Prijatý. Návrh 50. Prvá časť. A menovité hlasovanie. Obe časti menovite. Hlasujeme k prvej časti. Končím hlasovanie. Prvá časť prijatá. Hlasujeme menovite k druhej časti. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Druhá časť je prijatá. Kompromis 8. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 53. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijaté. 54. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijaté. 55. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Overíme elektronicky. Pozmejúci návrh 55. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Končím elektronické hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný 9, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. 58 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 59 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 67 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 68 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 69 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 70 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. Návrh 71 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. Návrh 8 za, proti, zdržiavajú sa, Prepačte, musíme najprv hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 74. Za, proti, zdržiavajú sa. Tento návrh je prijatý. Teraz návrh 8 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatý. Návrh 9 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatý. Návrh 10 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatý. 11 za, proti, zdržiavajú sa prijatý. 13 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. Chcete overiť 13? Nech sa páči, hlasujte. A teraz hlasovanie končí. Zamietnutý. 14 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 16 za, proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. 1 za, proti, zdržiavajú sa. Kompromis je prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatý. Návrh 22. Hlasujeme menovite. Končím hlasovanie. prijatý. Návrh 24, kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa. Prijatý. Návrh 25, kto je za? Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. Návrh 26, kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa. Zamietnutý. Chcete overiť 26? Prosím, hlasujte elektronicky k 26. Končím hlasovanie. Zamietnutá. Návrh 27. Kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa? Prijatý. Návrh 28. Kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa? Prijatý. Návrh 29 v dvoch častiach. V štyroch, v štyroch častiach. Hlasujeme o prvej časti. Za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. Hlasujeme o druhej časti. Za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. Tretia časť, kto je za, kto je proti, zdržiavajú sa, prijatá. A štvrtá časť, kto je za, kto je proti, zdržiavajú sa, prijatá. Návrh 30, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 31, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 33, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Od jednotky po sedmičku budeme hlasovať v jednom bloku. Kto je za? Nie? Nechcete? Dobre. Tak, jednotka za, proti, kto sa zdržiava, prijatý. Dvojka za, proti, kto sa zdržiava, prijatý. Trojka za, proti, kto sa zdržiava, prijatý. Návrh 4 za, proti, kto sa zdržiava, návrh 4 prijatý. Návrh 5 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. Návrh 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, prijatý. Návrh 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, prijatý. Budeme teraz hlasovať o návrhu uznesenia v takto pozmenenom znení. Hlasujeme. Menovite, nech sa páči. Elektronické hlasovanie končí. Je to prijaté. Blahoželáme pani spravodajkyni Daniela Ajuto. Blahoželáme všetkým tieňovým spravodajcom, asistentom, sekretariatu, ktorí pomáhali pripraviť. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne, kolegovia. Veľmi dobre ste hlasovali. Bola to posledná hodina. Budeme hlasovať o tom až na budúci rok, ale dnes budeme ešte pokračovať s našim zasadnutím. A to veľmi dôležitým bodom.

Pokračujeme v, na našom, v našom stretnutí. Na programe máme bod pravidla a podpora strategických plánov, ktoré majú vypracovať členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a financované EAGF fondom a EAFRD fondom. Je to dlhý názov a teraz budeme zvažovať stanoviska. Pani Mariana Peter je spravodajkyňou. Nech sa páči, máte slovo. Hvala, gospođo predsednice, poštovane kolegy. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Toto stanovisko, návrh stanoviska Výboru pre práva žien a rovnosť sa týka novej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ja som sa zaoberala iba témami, ktoré spadajú pod pravomoci tohto výboru, to znamená zastávanie sa práv žien a komunít v rurálnych vidieckých oblastiach. Dnes eh, v členských štátoch EÚ sú ženy oveľa menej zastúpené ako muži. Iba 30 žien vlastní malé poľnohospodárske podniky, gazdovstva eh, Zastúpenie žien pri využívaní fondov pre poľnohospodárstvo je nízke a žiaden členský štát zatiaľ neetabloval žiadny tematický podprogram iba pre ženy vo vidieckých oblastiach. A e, napríklad programy pre mladých poľnohospodárov odštartované boli. Máme tu aj fond pre vidiecký rozvoj, ale multifunkčná úloha žien vo vidieckých oblastiach – je dôležitá a ne, e, neuznáva sa, je ako keby neviditeľná, nie je hodnotená, ako keby nebola hodnotou. Nemajú tieto ženy sociálne práva, pretože ich práca nie je uznaná, nie je viditeľná. Vlastničky gazdostiev, fariem, poľnohospodárských podnikov sa vedia lepšie zapojiť do hospodárstva vo vidieckých oblastiach. Verím, že členské štáty by mali mať možnosť definovať vo svojich strategických plánoch eh, pre poľnohospodárskú politiku špecifické podmienky a nástroje na zlepšenie situácie žien vo vidieckých oblastiach a mali by poskytovať lepšie podnikateľské príležitosti ženám. Členské štáty by mali zvýhodniť ženy pri strategickom plánovaní, aby bolo možné zabezpečiť lepší prístup k poľnohospodárskej pôde, k pôžičkám, aby bolo možné pre ženy podnikať a aby boli lepšie zastúpené vo vidieckých oblastiach ako vlastníčky e, gazdostiev, poľnohospodárskych podnikov a živnostníčky, podnikateľky. Aby sme preklenuli túto mm, priepasť medzi mužmi a ženami v oblasti zamestnanosti v poľnohospodárstve, treba podporiť strategické plány, rozvoj politík zameraných na nastolenie lepšej rovnováhy medzi rodinou a profesným životom. Rozvoj služieb poskytujúcich starostlivosť sú súčasťou týchto opatrení a podobné, tieto a podobné opatrenia by mohli byť financované pre, z podprogramu pre moc v rukách žien pre rurálne oblasti a takisto programy ESF+. Veríme, že by to prispelo k zviditeľneniu a lepšiemu zhodnoteniu práv žien, pričom by sa vzali do úvahy špecifické, špecifika jednotlivých členských štátov EÚ pri ich stratégiách pre ženy. Mali by členské štáty podporovať implementáciu tematických podprogramov, ktoré by dávali e, väčšiu moc do rúk ženám a v súvislosti so poľnohospodárskou politikou. Teším sa na vaše námety a na spoluprácu pri spracovávaní tohto stanoviska. Ďakujeme veľmi pekne, pani Petír. A teraz dostanú tieňoví spravodajcovia slovo. Pán Marcelisi, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Spoločná poľnohospodárska politika je jednou z najcitlivejších oblastí, pokiaľ ide o princíp rodovej rovnosti. E, na väčšine týchto poľnohospodárskych usadlostí to sú také malé rodinné podniky a mm, sa tam vlastne posilňujú také tradičné vzory e, rodín a m, mm, jednoducho mnohí nechali, zanechali tieto, mladí ľudia zanechali tieto e, usadlosti aj tí, ktorí boli vzdelaní a napríklad ja by som vyjadril svoj e, súhlas e, s tým, čo hovorila spravodajkyňa, pokiaľ ide o potrebu, aby tieto ženy z vidieka mali prístup k pracovným miestam, ale to nemôže byť jediný prístup. Musíme ísť ešte trochu ďalej. Najmä musíme e, sa zmieniť o štruktúre toho vlastníctva pôde, musíme zdôrazňovať typy tých fariem, a musíme brať do úvahy aj e, rodové záležitosti, tak aby to nebolo len e, niečo dobrovoľné, ale má to byť niečo povinné a aby sme si zabezpečili kompletnú účasť žien z, z vidieka e, na tejto veci, tak je potrebné Uvedomiť si, že ženy na vidieku predstavujú veľké percento, ale vo väčšine prípadov sú to manželky majiteľov tých usadlostí. A e, teda tam vlastne musíme si uvedomiť, aký prístup k tej pôde majú tieto ženy, aký prístup majú k infraštruktúram, k službám, aby e, celá tá neviditeľná práca neležala na pleciach týchto žien a pokiaľ ide o princíp rovnosti medzi mužmi a ženami, tak to, na to možno takisto aplikovať aj štruktúrálne štrukturálne fondy FEDER a preto e, treba, aby sme zohľadnili pri, aj pri týchto aktivitách, či už sú to e, veľkoplošné alebo izolované akcie, aj tie, tieto aspekty, a aby sme vzali do úvahy všetky oblasti. Ďakujem. and Ďakujem veľmi pekne, pán Marcelesi. Pani Julia Ward, nahradzate Mario Gabrielu Žanu. Nech sa páči, máte slovo. Chce sa ospravedlniť za neprítomnosť a ja prečítam za ňu jej text. Socialisti a demokrati súhlasia s pozmejúcimi návrhmi, ktoré sa tu navrhujú, vrátanie podprogramov v EAFRD a pod cieľmi v politikách. Dáme možnosť využiť národné rezervy pri podpore príjmu žien a pri podpore mladých polnohospodárok. Strategické plánovanie polnohospodárskej politiky dáva možnosť väčšej flexibility ale neznamená to pre členské štáty, že by sa mali vynechať kľúčové zásady. Ak sa nevysporiadame s rovnosťou e, rodov, tak tento strategický plán nebude celkom úplný. Je tu niekoľko vecí, ktoré treba zdôrazniť pri pozmeniacich návrhoch. Vyrovnať sa s nerovnosťami a ťažkosťami, ktorým dnes poľnohospodársky čelia pri prístupe k pôde, úverom. E, takisto je tu priepas medzi platmi a dôchodkami mužom, mužov a žien, priepas v oblasti vzdelávania, problémy v digitalizácii poľnohospodárstva, pretože ženy vedia toho menej, čo sa týka digitálneho sveta. Treba spomenúť aj e, väčší, vyšší cieľ rovnosti medzi pohlaviami a rodmi v vidieckých oblastiach, článok 6. Tam sa hovorí o tom, že potrebujeme širšiu dimenziu pri členských štátoch, ktoré využíva EAFRD. Ďalej inštitucionálne záležitosti. Treba zabezpečiť, aby ženy poľnohospodárky mali prístup k úverom a aby monetárne výbory začlenili aj ženy. Sieť CAP by mala podporiť budovanie, budovanie kapacít pri gender mainstreamingu a pri budovaní a vymienianie tých najlepších praktík medzi aktérmi. Po štvrté, začlenovanie rodového hľadiska do stredodiania znamená, že treba monitorovať a evaluovať strategické plány, ktoré majú zapracovanú rodovú perspektívu. Po piaté je veľmi dôležité zhromažďovať agregované údaje a indikátory, ktoré sú citlivé na rod. Ak sú tu potenciálne problémy implementovať tieto dve záležitosti, mali by e, byť vymazané z tohto návrhu, alebo aspoň by mali byť voliteľné a nie povinné. Už dlho vidíme problémy žien vo vidieckých oblastiach a v budúcnosti, aby to nepretrvávalo, potrebujeme integrovaný prístup a toto nariadenie musia byť, musí byť vyvinuté tak, aby bolo do ňoho zapracované rodové hľadisko. Pani Jana sa teší na, spra- na spoluprácu so spravodajcami nad touto tematikou. Ďakujeme pani Julie Ward. Nikto už sa nehlási o slovo? Pani Agnieszka Kozlowska, nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję, vážená pani predsednička. Najskôr chcem e, poblahoželať Mariane Petýr, našej spravodajkyni, k, tejto, k tomuto návrhu stanoviska, ktorý je veľmi profesionálne vypracovaný aj za témy, ktoré tam spomenula, najmä pokiaľ ide o digitalizáciu, to je veľmi dôležité, pretože e, digitálny trh sa už rozvíja aj na vidieku a aj poľnohospodárske usadlosti takisto e, sa začínajú e, zaujímať a teda tento tento rozdiel v oblasti digitalizácie hrozí, že sa prehlbí. Na budúci rok sa chystáme do Nemecka a chceme navštíviť inteligentné mesto dediny. To sú dediny, kde sa v poľnohospodárstve využívajú digitálne technológie a my sa chceme skoncentrovať aj na finančné aspekty a to, čo tu bolo spomenuté, plne podporujem. Ďakujem. Ďakujem, pani Kozlovská. Teraz prosím pani spravodajkynu o záverečné vystúpenie. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani predsednička, chcem sa poďakovať všetkým kolegyňam, kolegom, ktorí prispeli do <clears throat> našej diskusie. Som rada, že vyjadri súhlas s konceptom, ktorý navrhujem a e, očakávam, že sa aj naďalej budeme pridržať relevantných tém, aby sme ako výbor pripravili stanovisko, ktoré zohľadní potom výbor Agri. Výbor Agri má množstvo pozmeňovacích návrhov, pretože tu táto reforma má veľký význam aj pre nás a my eh, si prajeme čo najlepší výsledok, eh, pokiaľ ide o ženy pri reforme spoločnej mm, eh, polnotvárskej politiky E, termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 30. november 12.00. Hlasovať vo výbore FEM sa bude 23. januára 2019. A hlasovanie vo výbore Agri zatiaľ ešte nie je potvrdené. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod 15 na programe. po arabská jar, post Arab Spring, posúdenie návrhu stanoviska a pani spravidajkuňu Mariu Arena nahradzuje pán Mortán. Ďakujem, pani predsednička. Skutočne Maria Arena sa ospravedlnila, že nás musela opustiť. Ak mám hovoriť za seba, tak komentáre ja vás poprosím, aby ste ich posielali pani Márii Arene. Ja iba prečítam jej vyhlásenie. Ako hlavný aktér e, arabskej jary ženy e, sa nechali unášať revolúciami, ktoré prebehli v tomto regióne. Násilie na e, ženách, legislatíva, ktorá E, sa venuje personálnemu štatútu, patriarchálne e, prostredie. Ženy sú tam jednoducho e, utláčané týmto prostredím. V niektorých krajinách, ako v Maroku, v Tunisku, zreformovali legislatívu v prospech väčšej parity žien, ale implementácia týchto ustanovení zostáva stále, stále zložitá a preto ženy sú e, nie aktérmi, ale obeťami týchto žien. A e, oni preto vyšli do ulic počas arabskej jary a dnes žiadajú o viac rovnosti. A to prechádza e, najmä väčšou ekonomickou a sociálnou autonómiou žien. To si vyžaduje veľké reformy, ktoré sa týkajú prístupu k vzdelávaniu, E, mikrokreditom, e, personálnemu osobnému štatútu, ako aj prerušenie tých e, škodlivých stereotypov a ochrana žien pred násilím. Ja som za ratifikáciu istambulskej dohovoru krajinami oblasti mena. Na, ďalej za nástroje, ktoré pomáhajú bojovať proti násiliu páchanom na ženách, domácom násilí a E, násilie, ktoré sa týka e, genitálneho zmrzačovania. Je potrebné, aby aj ženy mali prístup k zdraviu ako k základnému právu. Treba podporovať e, občianskú spoločnosť, ako aj vytvárať národné plány, tak aby sa implementovali také pravidlá, ktoré by vyvažovali vzťahy medzi mužmi a ženami v spoločnosti pokiaľ ide o, krajiny, o ženy v krajinách mena, tak musíme sa na to pozerať cez tú prízmu regionálnu, e, či už na e, ženy žijúce v mestách alebo na dedinách. Sú tam veľké rozdiely medzi vidieckými a mestskými oblastiami z hľadiska ekonomického, sociálneho rozvoja a ženy často jednoducho nemajú možnosť byť nezávislé. A preto som za decentralizáciu, podporujem posilnenie aktivít regiónov, a to najmä prostredníctvom miestnej autonómie. 56 zamestnancov v poľnohospodárskom sektore sú ženy, ale nemôžeme takisto negovať e, dopad klimatických žien na, e, zmien na ženy a v dôsledku toho žijú v prekernejších podmienkach a preto pripomínam závetky, záväzky, ktoré sme prijali na 62. zasadnutí OSN, pokiaľ ide o e, postavenie žien, problémy, e, ktoré súvisia s, s pohlavnou rovnosťou a s nezávislosťou žien vo vidieckom prostredí, ako aj e, treba začl, začleniť tieto vidiecké spoločenstva do spoločnosti. Možno, že bude lepšie, keď vám to vyhlásenie ešte pošlem aj písom, písomne. Sme tu vlastne iba dvaja, takže pošlem vám to písomne. Ďakujem, pán Martán. A ďakujeme aj Marie Arena. A do 6.30 máme dostatok času. Ďakujem. Nemáme tu členov výboru, ktorí by chceli prehovoriť, takže termíny sú Pozmeňovacie návrhy do 6. decembra 12.00, hlasovanie vo výbore FEM 23. E, januára a vo výbore AFET 21. februára. Prejdeme, prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod 16. nie, nie, prosím, vy zostaňte. Bod 16. Európsky semester pre ekonomickú, koordináciu ekonomickej politiky, zamestnanosť a sociálne aspekty, a prehľad ročného rastu 2019. Spravodajkyňa pre stanovisko je pani Pina Picierno. a ja ju teraz budem zastupovať. A chcem ospravedlniť jej neprítomnosť a prečítam niektoré e, poznámky na predstavenie Slovenska v Európe. Sme svedkami mierneho hospodárskeho zlepšenia, ale to, čo sa nezlepšilo, je nerovnosť medzi mužmi a ženami pri sociálnych otázkach zamestnanosti. Problémom samozrejme je spôsob riadenia hospodárstva, ktoré sa implementuje a ktoré neberie do úvahy rovnováhu medzi rodmi a pohľaviami. A zdôrazňuje sa, že úsporné opatrenia majú horší dopad na ženy ako na mužov a škrty v rozpočtoch štátov majú najhorší dopad na tie odvetia, v ktorých sú zastúpené predovšetkým ženy, teda e, školstvo, zdravotníctvo a sociálne služby. A alarmujúci rozdiel e, medzi mzdami mužov a žien si vyžaduje e, implementáciu nových makroekonomických politik. Prehľad rastu, ktorý práve zverejnila komisia, zohľadňuje tieto body. To je pozitívne, ale nepostačuje to. My už roky sa domáhame tomu, aby sa zohľadňoval index rodovej rovnosti, a to aj pri tvorbe e, politik zamestnanosti. Potrebujeme to, aby sme zabezpečili ekonomický rast pre všetkých aby sme zabezpečili rodovú rovnosť. Nejde len o púhy ekonomický rast. Musí byť premietnutý do hmatateľných zlepšení v živote všetkých občanov EÚ. A začať musíme pri najslabších častiach našej populácie. Keď hovoríme o riadení ekonomiky, tak nemôžeme prehľadnúť sociálny aspekt. Preto žiadame, aby európsky semester vyjadril plné, plnú podporu sociálnemu pilieru, aby sme mali zabezpečené rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami, aby bol zabezpečený rovnaké odmienia, odmenovanie mužov a žien. Komisia e, sa zaoberá tiež implementáciou štruktúrálnych e, reforiem a návrh Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a nediskrimináciu E, by e, mal byť zohľadňovaný na všetkých úrovniach európskeho semestra. Ide o presmerovanie budúcich reforiem a plné zohľadnenie rodovej rovnosti, odstranenie nezamestnanosti a odstranenie e, rozdielov v odmeňovaní mužov a žien. Tieto body sú zohľadnené v tomto návrhu stanoviska a niektoré budú ešte doplnené pozmeňovacími návrhmi. Pani Pina Picierno sa nazdáva, že, že každý by mal venovať pozornosť tomuto textu a tiež ďakuje tieňovým spravodajcom za ich hodnotný príspevok e, do celej tejto diskusie. Ďakujem vám za vypočutie. Deadline. Deadline for tabling. Termíny. Na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 5. december do 17. hodín popoludní. Hlasovanie vo výbore FM e 23. januára a hlasovanie vo výbore EMPL 26. februára. No a pokračujeme ďalej. Bod 17. Práva žien na Západnom Balkáne. Diskusia o otázke na ústne zodpovedanie a tiež návrh na uznesenie. Spravodajkyňa je pani Biliana Borzan. Ja prečítam jej poznámky. Mm-hmm Pani Biliana Borzan e, je na misii na Islande a e, viaceré roky sa venuje tejto téme. Je v kontakte s viacerými mimovládnymi organizáciami na Západnom Balkáne, keď pripovedal tento návrh. Samozrejme, mm, parametre uznesenia ju trošku limitovali v rozsahu textu a chce zapracovať e, aj štúdie, ktoré vypracovali naše služby. V uznesení pani Bozan navrhuje témy, na ktorých by sme mohli ďalej pracovať. Pokiaľ je pozmeňovacie návrhy, tak e, tam e, upozorňuje na to, že mm, krajiny bez západného Balkánu sa nachádzajú v rozličnej fáze prístupového rokovania k EÚ. Preto prvá časť uznesenia sa zameriava na spoločné témy a druhá časť sa venuje odporúčaniam pre jednotlivé krajiny. Zdôrazňuje význam politickej a ekonomickej participácie žien ako podmienku pre inkluzívnu a reprezentatívnu spoločnosť. Mnohé krajiny v Západnom Balkáne prijali dobrú legislatívu a strategické dokumenty, ale nenasledujú dostatočné zdroje na podporu e, týchto politik. Občianske organizácie venujúce sa otázkam postavenia žien e, sa e, pustili do viacerých procesov, ale ženy by mali byť zapojené do diskusí viacerých politik v štátoch Západného Balkánu Ženy čelia viacerým ťažkostiam najmä na trhu práce. Sociálne skupiny, ktoré čelia e, viacnásobnej mikra, e, diskriminácie ako LGBT alebo staršie ženy alebo ženy etnických menšín e, sa nachádzajú v zvlášť ťažkej pozície. Je potrebné pripraviť špeciálne stratégie pre zlepšenie životných podmienok týchto skupín a najmä ich prístup ku spravodlivosti. V odporúčaniach špecificky pre jednotlivé krajiny zdôrazňuje pani e, Borzan viaceré témy a vyslovuje nádej, že ten text sa môže s vašim prispením ešte zlepšiť. Ide najmä o tému násilia proti ženám a dievčatám. Občianske organizácie sú aktívne v boji proti násiliu, ale majú tiež obmedzené zdroje. Žiadame pre lepšiu ochranu, najmä v oblasti e, obchodovania so ženami. E, v, v viacerých krajinách sa príjmajú dobré zákony, ale potrebná je ešte implementácia. Mnohé ženy nemajú prístup k týmto právnym nástrojom. Je potrebné tiež venovať pozornosť obetiam, teda ženám, ktoré sú obete vojnového konfliktu je potrebné prijať opatrenia e, na boj proti obchodu s ženami, zlepšiť prístup ku e, reprodukčným právam. V bývalej republike Jugoslávie Macedónsko je niekoľko mm, rozpracovaných otázok, pokiaľ ide o prístup E, do EÚ a sú tu problémy s e, prístupom žien na pracovný trh a tiež e, s implementáciou existujúcich opatrení. Pripomínam, že Srbsko a Kosovo by mali zahrnúť viac žien, pokiaľ ide o oficiálny dialog medzi týmito krajami. Ústne otázky, tá ústna otázka sa venuje nedostatku Ehm, právnych nástrojov, nedostatok zdrojov pri implementácii a neadekvátne zapojenie organizácií občianskej spoločnosti do rokovaní medzi jednotlivými krajinami a s rokovaním z EÚ. Toto sú hlavné témy a pani Bolzany chce ešte rozšíriť. Vítam všetky vaše návrhy. Termín na predloženie pozmeňovacích návrhov je 3. december. Ďakujem. Ďakujem vám. To bol posledný bod na programe. Hmm, rôzne. Hmm, a ďalšie zasadnutie je 23. januára 2019 od 9. hodiny. Ďakujem vám. Ďakujem vám veľmi pekne. A ďakujem najmä vám, pán Eduard Mortan ale aj všetkým ostatným. Ďakujem všet... Pani, pani presnička ďakuje tlumočníkom. Pomohli ste mi, pomohli ste aj ostatným, aby sme sa lepšie dorozumeli. Ďakujem vám všetkým a šťastlivý nový rok, pekné Vianoce. Áno, toto je naše posledné zasadnutie tento rok. Ďakujem vám za uh, Ehm, a teda aj službám za pomoc ehm, v praktických otázkach. Príjemný večer, ukončujeme naše zasadnutie. No, asi príliš skoro. Ďakujem vám.